sa zdržali, tým je to schválené. Týmto sme ukončili hlasovania EPP e Enike Gry. Mm, e, padol tam návrh e, na menovanie do príslušného parlamentného výboru. Tento sa potvrdzuje. Odsúhlasuje tento návrh pán Poselt. Pán e, predseda, ospravedlňujem sa. Ja som e, dnes viackrát zažil, e, že maďarská, maďarská extrémistka sa vyjadrovala ku každému bodu a máme e, nejaký e, program dňa, e, ktorý má svoj postup a možno naša milá kolegyňa si to neuvedomuje. Žiaľ Bohu, tá kolegyňa, ktorej ste toto adresovali, už nie je prítomná. Určite inak zobrala na vedomie vaše stanovisko. Takže zápisnica bude spracovaná a preto by som mm, uzavrel e, dnešné e, rokovanie a týmto ukončujem dnešné zasadnutie Európskeho parlamentu. Prajem šťastnú cestu domov.